So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster... Príjemné popoludnie, kolegyne, kolegovia. Ďalším bodom je vyhlásenie komisie o rozvojovej pomoci EÚ pre e- Eritreu vo svetle zdokumentovaných porušení ľudských práv. Pán komisár Mimica, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dámy a páni, Vážim si možnosť eh, diskutovať o, o otázkach Eritreji práve vo svetle rozvojovej pomoci. Otázky ľudských práv sú veľmi dôležité pre zahraničnú politiku EÚ a preto táto otázka pravidelne sa vyskytuje v dialogu s našimi partnermi všade vo svete, vrátane Eritreji. Tento dialog, ako aj verejne, eh, teda v rámci dialogu, ako aj ináč verejne, poukazujeme na otázky aj v Eritreji, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Vieme, že existujú aj určité gesta, kde e, sa hovorí, že niektorí väzni od roku 2001 boli držaní e, na samovezbe. A Európska únia práve poukazuje a na tieto otázky a vyjadruje svoje znepokojenie aj na medzinárodných fórach. A Práve v tomto zmysle